Prosím vás, pousadzajte sa, kolegyne a kolegovia. Schôdza, ktorá 4. júla 2013 bola prerušená, respektíve zasadacie obdobie je týmto opäť zahájené. Darf Sie alle zu unserer ersten Plenarsitzung po letnej prestávke vás teda vítam na prvej plenárnej schôdzi. Schôdzu musím začať smutným oznámením. Kolega a priateľ Tarbisky 13. augusta nečakane zomrel. Jeho nečakaná smrť nás